pána Mato o e, obnove populácie tu nejaká modroplusvého. Nech sa páči, na 4 minúty má slovo. Excuse me, our colleague is ready to start. Takže kolega je pripravený. No problem. Gracias, presidente. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán komisár, chcel by som predložiť eh, tento návrh, ktorého cieľom je výrazočný plán obnovy populácie tuňaka modroplútvého v východnom Atlantiku a v stredozemnom mori ktorý pochádza z roku 2006, ako veľmi dobre viete. V roku 2006 existoval viacročný plán obnovy tuňaka modroplutového, ktorý by mal skončiť v roku 2022. A rybári museli vyvinúť veľké úsilie na to, aby eh, svoje úlovky eh, prispôsobili práve týmto zredukovaným množstvom na základe plánu eh, a e, zníženým e, objemom. V roku 2008, alebo od roku 2008 už biomasa tu nejaká toho vykazuje výrazne pozitívny e, trend. Eh, tým pádom už eh, môžeme na základe solidných eh, vedeckých údajov presunúť celkový polovený vývoj, ktorý stanoví na roku 2017 už na rok 2016. Toto môže byť zdôvodnené práve tým, že tieto objemy narastali za posledné roky. Je veľmi ťažké vysvetľovať rybárom, ako to bolo v prípade napríklad Kanárskych ostrovov, že že majú že nemôžu loviť udržateľným spôsobom tu nejaká modropultového, ale že musia sa stiahnuť, pretože kvóty už boli vyčerpané. Legislatívna iniciatíva, o ktorej dnes hovorím, zodpovedá práve tomu, aby sa zabezpečilo jednotné a efektívne uplatňovanie týchto opatrení a tohto plánu v celej Európskej únie. Sú tu technické opatrenia, ako je napríklad e, otázky premiestňovania e, živého tuňaka e, modropultového, ako aj využívanie umiestnení do klietok, takisto aj stereoskopických kamier, množstiev tuňaka modropultového, ako aj vypustených jedincov, ako aj Eh, vykonávanie programu regionálnych pozorovateľov komisie IKT. Eh, všetko toto je transponované korektne podľa komisie IKAT a myslíme si, že v niektorých eh, prípadoch eh, sa išlo ešte až eh, za prijaté ustanovenie. Chcel by som pripomenúť, že aplikovanie tohto plánu IKAT by malo byť jednotné v celej Európskej únii a že by sa nemala spúšťať nová diskusia ohľadom toho, čo už bolo rozhodnuté. Jednotné uplatňovanie by malo zabezpečiť zaručenie eh, rovnakých podmienok pre všetkých operátorov, pre všetky subjekty, ktoré sa živia rybolovom a hlavne rybolovom pre, z, a hlavne od, eh, z tretich krajín. Pretože eh, európsky rybári zabezpečili dodržiavanie všetkých pravidel a tým pádom, keby toto sme nezabezpečili aj pre rybarov z tretich krajín, by to nemalo žiaden úžitok. Mali by sme tento plán obnovy realizovať formou delegovaných aktov. A tu sa nachádzame, v, teda s tým absolútne nesúhlasíme, pretože e, toto by malo byť v spoločnom rozhodovacom postupe medzi komisiou a takisto Európskym parlamentom. Malo by to byť rozhodnuté riadným rozhodovacím postupom cez postup spolurozhodovania. Myslím si, že Európsky parlament by mal mať tento spolurozhodovací postup, aby neboli ohrozené kroky, postupy, rozhodnutia Európskeho parlamentu. Takisto som veľmi eh, rád, že v tomto rozhodnutí boli eh, aj rôzne eh, tradičné formy lovu zahrnuté. Je treba zdôrazniť rôzne výstroje na Lovtuňaka, ktoré sú tradičné, napríklad formou pasce Almadraba na Kanárských ostrovoch a takisto v Užine. Myslíme si, že toto je potrebné zdôrazniť aj pri prerozdelení kvót a mali by sme naozaj týmto tradičným spôsobom rybolovu e, prisúdiť väčšiu pozornosť. Chcem poďakovať za predloženie pozmeňujúcich návrhov, aby, ktoré vylepšili tento návrh a dúfam, že na konci budeme mať dokument, ktorý bude užitočný a ktorým budú súhlasiť všetci. Ďakujem. Ďakujem pán Mato a teraz má slovo pán komisár Vela. Ďakujem pekne. Pani predsedajúca, poslankyňa a poslanci, chcem poďakovať aj pánovi Gabrielovi Matovi, Komisia si cení návrh správy, eh, ktorý pracoval pán Mato. Je to zjavne výsledkom veľmi dobrého pochopenia eh, tém okolo eh, teda problematiky tu nejaká modroplutvého, je to veľmi dobrý príspevok k téme a sú tam aj pozitívne návrhy na modifikáciu pôvodného návrhu. Je tiež dôležité mať na pamäti, že tento návrh má za cieľ transponovať do legislatívy EÚ opatrenia, ktoré už boli prijaté v Medzinárodnej komisii pre zachovanie atlantického tuniaka. E, bolo to prijaté v roku 2014 a e, vzťahuje sa to na členské štáty a prevádzkovateľov od júla minulého roku, teda 2015. Je dôležité povedať, že tento plán obnovy bol e, považovaný za veľmi úspešný a e, teda e, staví tu nejaká modroplutvého sú na e, ceste k zlepšeniu, k obnove. Čiže nie je tu priestor, ale na nejaké uspokojenie sa s tým, čo sme dosiahli, musíme naďalej dať prioritu udržateľnému manažmentu tohto dôležitého druhu. Preto ten plán obnovy, ktorý schválil ICAT, je veľmi dôležitý to, čo je schválené v pláne ICAT alebo ICAT, je priamo uplatniteľné na naše členské štáty a tie ustanovenia, ktoré sa uplatňujú na fyzické alebo právnické osoby, musia byť dodržiavané aj v rámci EÚ. A to je dôležité, aby sa zabezpečilo, že Únia bude e, dodržiavať svoje medzinárodné závisky a že sa e, zachová dôvera v e, udržateľné rybné hospodárstvo. Pani predsedajúca, táto správa možno ešte presahuje naše očakávania, ale sú tu určité aj tak divergencie, napríklad čo sa týka interpretácie kompetencií jednotlivých inštitúcií, keď sa transponujú ustanovenia z organizácií regiónu na e, teda riadenie rybolovu, ale my sme presvedčení, že sa to vyriešiť dá. Čo sa týka ustanovení na to, aby e, komisia dostala právo prijímať delegované akty. Komisia je presvedčená, že v dôsledku častých zmien e, v týchto plánoch obnovy IKAT je to kľúčovým prvkom v rámci návrhu. Prečo? Pretože takéto delegované akty sú potrebné, aby sa mohli rýchlo zakomponovať do práva únie a ďalšie prvky týchto plánov a, a do ďalších e, plánov e, na úrovni ICAT. V týchto prípadoch, mm, ak by sme mali uplatniť bežné e, legislatívne konanie, branilo by nám to v príjmaní nových opatrení včas, aby sme zabezpečili to, že EÚ bude v súlade so svojimi medzinárodnými záväzkami prijatie eh, delegovaných aktov zo strany komisie dáva možnosť presne a rýchlo transponovať opatrenia ICAT do eh, práva únie tým, že sa uplatnia, eh, respektíve budú meniť iba tie nepodstatné prvky čiže budú možné konzultácie na úrovni expertov a e, je potrebné včas riadne e, postupovať všetky dokumenty Európskeho parlamentu a rade. Komisia tiež e, je presvedčená, že by mala mať pomoc prijímať a vykonávacie predpisy. Je to odôvodnené tou častou potrebou zistiť, ako sa niektoré opatrenia plánu obnovy majú implementovať na úrovni únie. Potrebujeme to, aby sme dosiahli e, rovnaké podmienky pre všetky členské štáty a takisto, aby sme zabezpečili efektívnosť rovnakých opatrení. Toto je obzvlášť relevantné pre kontrolné opatrenia, ktoré zavádza ICAT a interpretácia by mohla byť e, medzi členskými štátmi odlišná. A súvisí to priamo s rešpektovaním kvót a ďalších medzinárodných záväzkov. Vážení poslanci, pani e, predsedajúca, tento návrh k viacročnému plánu obnovy Tuňaka Modroplutvého dáva veľmi vyvážený náčrt ďalších krokov po správe ICAT. Správa pána Mato je veľmi hodnotným prínosom a veľmi sa teším, že si budem môcť vypočuť e, rozpravu. Ďakujem pekne. Um. Ďakujem, pán komisár. Začneme teda rozpravu so zastupcami politických skupín. Najprv pán Vauesa, 1,5 minúty. You, all, like... Ďakujem, pani predsedajúca. Chcem zavlažovať pánovi Matovi a chcem podporiť tento nový návrh, ktorý má za cieľ transponovať e, opatrenia z tohto plánu E, do nášho e, plánu pre modré Musíme jednoducho postupovať podľa určitých krokov, aby sme obnovili stav tu nejaká modroplutvého. Musíme postupne znižovať e, povolený výlovok. To je veľmi dôležité, ale zároveň potrebujeme prijať prísnejšie opatrenia vzťahujúce sa na rybolov v niektorých oblastiach, v časových um, obdobiach a tak ďalej. A musíme presadzovať schému ICAT, spoločných medzinárodných inšpekcií a súhlasím s tým, že pravidlá by sa mali uplatňovať jednotne, aby sa zabezpečili rovnaké podmienky pre všetkých ktorí e, teda vylovujú tuniaka, e, najmä teda mimo európske subjekty. Pretože ak by sme uplatnili iné pravidlá na zahraničnú flotilu a zahraničné flotily e, a reštrikcie by sa uplatňovali iba na európskych rybárov, tak sme nemali žiadne výsledky. Čiže vyzeralo by to tak, že vlastne trestáme našich vlastných rybárov a treba preto zabezpečiť, aby sme ne, neškodili našim vlastným rybárom tým, že budeme na nich uvalovať určité opatrenia. Čiže Chcem podporiť pána Mata a poďakovať mu za prácu na tomto spise. Ďakujem pekne. Ďakujem pani Briano. Ďakujem pani predsedníčka, ďakujem pán komisár. Dnes by som chcela hovoriť hlavne o transpozície správy ICAT ktorý vypracoval pán Mato po širokej diskusii na jednotlivých výboroch. Teraz čelíme veľmi dôležitým témam, ktoré sa týkajú tu nejaká modroplutvého a takisto aj ekológii e, tohto druhu, ako je vytvárania rybolovných zásob, ktoré má do ekonomické dopady, obzvlášť v oblasti rybolovu. Ako veľmi dobre vieme, Európske únie a členské štáty sú zúčastnenými e, stranami, e, hm, zmluvnými stranami ICAT. V roku 2014 na základe výročnej správy ICAT sme pozitívne prijali správu ohľadom pozitívneho vývoju obnových eh, druhu a o tom, že bude nasledujúce 3 roky od roku 2015 až 2017 sa zvyšovať povolený výlov o 20 Avšak kritéria eh, distribúcie sú práve nie eh, správne, sú diskriminačne prijaté predotkové členské štáty. Niektoré, e, e, len málo rybarov majú z nich e, pozitívny, cítia pozitívny dopad. Bez toho, že by sme zabudali na to, že keď chcete vyloviť tu nejaká modroplutvého, tak malý rybár môže byť sankcionovaní. Mali by sme to spravodlivejšie rozdeliť, tieto kvóty. Preto moja skupina predložila pozmeňujúce návrhy, ktorá bojuje proti monopolným postavením niektorých členských štátom, aby boli prerozdelené teda kvóty oveľa spravodlivejším systémom. Ďakujem. Speaker, Madam Tomasek, one minute. Ďakujem, pani Tomašič. Rybárstvo ako Ekonomické odvetvie dnes viac než kedykoľvek predtým závisí od rovnováhy medzi sociálnou udržateľnosťou flotily a zachovaním populácie rýb. Ochrana našich morských zdrojov um, má veľkú dôležitosť pre budúcnosť rybárstva, ale uh, nemôže to existovať bez rybárov, ktorí napriek reštrikciám musia stále vidieť nejaký ekonomický záujem vo svojej činnosti. A myslím si, že sme v tejto uh, správe dobre rozpoznali potrebu tejto rovnováhy a preto uh, je mi cťou, že som mala príležitosť pracovať na tejto správe s kolegom Matom a ostatnými kolegami, tieňovými spravodajcami. Po obnove stav stavu populácie, tu nejaká modroplutvého. Eh, máme teraz príležitosť zväčšiť kvóty na výlov, tu nejaká v roku 2016 a takto mať pozitívny vplyv na rast vývozu, hm, ale tiež na zárobok rybárov, ktorí lovia malé ryby, ktorými eh, sa chovajú hm, tu nejaký. Ďakujem. Kolegyňa Bilbao Barandika, dve minúty. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Chcem poďakovať pánovi Matovi za tú vynikajúcu prácu, ktorú vykonal a takisto chceme podporiť túto správu, pretože eh, týka sa to plánu obnovy eh, tu nejaká modroplutvého v Stredozemnom mori na základe vedeckých výsledkov. Eh, táto správa podporuje a takisto hmm, nasmeruje tento sektor oveľa pozitívnejším smerom. V roku 2008 začal výrazne pozitívny trend, vďaka tomu tento proces mohol byť naštartovaný. Už e, je jasné, že flotily, ktoré sa nachádzajú v Stredozemnom mori, ktoré sú z tretich krajín, by mali mať e, tie isté podmienky ako európsky rybári. Nemôžeme sankcionovať našich rybárov, pretože e, tým pádom by aj diskusie na pôde IKATu boli neúspešné. Mali by sme podporovať eh, tradičné eh, rybolovné techniky, napríklad na Kanárských ostrovoch, a takisto aj pasce Almadraba, ktoré zabezpečujú veľkú selektivitu, a takisto sú aj eh, rýb, a takisto sú aj veľmi efektívne a neohrozujú ekosystém. Nesúhlasíme s tými výrazmi, ktoré by kriminalizujú kontrolu a takisto aj prax, eh, ktorá nie je trvalo udržateľná pre všetky subjekty. Myslíme si, že z európskeho hľadiska by sme mali podporiť eh, úlohu Európskeho parlamentu, pokiaľ ide o transpozíciu práve týchto Ustanovenie, pretože chceme zabezpečiť transparentnosť, legitimnosť a takisto aj spravodlivosť. Pokiaľ ide o, o tribolovné kvóty v Stredozemnom mori, mali by sme aplikovať e, Lisabonskú zmluvu a mali by sme tento proces e, podporiť, aby to bolo spravodlivé. Preto si e, preto dúfam, pán komisár, že ste vypočuli všetky tieto návrhy nášho parlamentu a že zabezpečíte, že budeme môcť spoločne s vami svoje kompetencie vykonávať. Ďakujem. Ďakujem pani Hazekamp. Minúta a pol. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. modro modroplutový je, e, myslím, takmer najznámejšou rybou, ktorú poznáme e, 90 v ostatných 15 rokoch poklesla táto populácia. Takmer sme ju e, vykinožili e, kvôli nadmernému výlovu celé 10 ročia. Nadmerný e, výlov na základe dotovaných nadmerných kapacít európskych rybolovných flotil. V minulosti sme konečne sa rozhodli chrániť túto populáciu tu nejaká modroplutvého, ale nemáme dôvod na eufóriu, pretože ich počet poklesol takmer na nulu. Dobre, teraz sa zdvojnásobila populácia, tak sú to možno dve nuly. Každopádne, tu nejak modroplutví je ešte stále na červenej listine druhov ohrozených vyhnutím a mnohé organizácie varujú eh, pred povolením väčšieho výlovu, ale práve to je to, čo eh, tu chce komisia viac množstiev. Ehm, populácie tu nejaká modro plutvého, ale eh, ide tam aj o, o vedľajšie výloky, ktoré eh, pri love tu nejaká ehm, zahynú. Takže je to stále ohrozený druh a e, určite tým nepomáhame ani spotrebiteľom. Mali by sme e, tieto druhy podpor e, zakázať. Kolega Afronte, minúta. Väčšia, časť delegácie bol, sa vyjadrila v prospech správy pána Mato, pretože je veľmi dôležité zabezpečiť Vykonávanie správy IKT je veľmi dôležité, aby to bolo na európskej úrovni. Práve na, zač- na konci minulého týždňa uh, bola spomenutá uh, práve táto, tento tradičný bílov, tu nejaká mud- modroplutvého. Myslím si, že momentálne sa to nachádza vo veľmi kľúčovej e, v, v, v, v kľúčovom období, ale na druhej strane si treba uvedomiť, že je naozaj ešte veľmi skore tešiť sa na navýšeniu kvót. Toto všetko je problém, aj s, s, ktorý je spojený so sociálnou spravodlivosť, pretože tradičný tradičná metóda rybolovu je stále na okraji. tá forma, ktorú spomenul kolega Briano, myslím, že to je ten systém, ktorý by mal byť používaný a takisto aj v ruka v ruke s spravodlivým prerozdelením kvót. Je dôležité, aby Európsky parlament takisto využil túto príležitosť, aby poukázal na tieto aspekty. Ďakujem. Thank you. Madam Rodast, one... Ďakujem pani Rodast na minútu a pol. Ďakujem pekne, pani predsednička. Veľké e, ryby e, s malým rybolovom, to sa dá najmä pri e, tu nejakom modropolutovom vo východnom Atlantikostre zemnom mori. Má dobr, dobrých chýr, najmä pokiaľ ide o dopady na e, životné prostredie a e, dopady na energetickú náročnosť, aby e, rybári, ale mohli naďalej pokračovať vo svojej činnosti, musia eh, mať k dispozícii určité kvóty. Eh, v súlade eh, s článkami 16 a 17 každý členský štát rozhoduje o kvótach, pokiaľ ide o um, plavidla vlastného štátu. Majú sa používať objektívne kritéria, ale nielen toto rybolovné techniky s veľkou mierou selektivity majú byť podporované. Výbor pre E, e, rybárstvo e, už sa zameral na to, avšak treba ísť ďalej a preto sa pod podporuje a požaduje zapojenie členských štátov a zapojenie malých rybárov Stále ešte nám chýba transparentnosť, pokiaľ ide o kritéria rozdelenia. a preto e, vítame, e, že v rámci e, viacročného plánu obnovy populácie bude potrebné presne uvádzať výšku kvót a ich rozdelenie. Ďakujem, kolega Hoc na minútu. Ďakujem pani predsednička. Tu nejak modro plutvy je rácný E, ich Niektorí ho e, nazývajú ako plávajúca zlatá e, baňa. Musíme sa postarať o to, aby bol zachovaný aj do budúcnosti. Táto, tento druh je však na zozname ohrozených živočišných druhov a Európsky parlament má nielen právo, ale aj povinnosť zamyslieť sa nad tým, ako transponovať nariadenie týkajúce sa obnovy populácie tuňaka modroplutového. Právne záväzky musia byť jasné, najmä pokiaľ ide o obnovu populácie tuňaka. Je potrebné eh, presadiť eh, právo eh, tak, aby sa vzťahovalo na všetkých prevádzkovateľov a, a, a hm, Ide, po, ide o elimináciu nelegálnej nelegálneho výlovu obnovy populácie. Ďakujem pekne, pani predsednička. My vítame to, že v tejto správe sa nachádza osobitná zmienka o tradičnej metóde lovu Almadreba. Je to pozitívny krok pri uznaní strategickej dôležitosti tejto rybolovnej metódy pre udržateľné hospodárenie s tu nejakom modroplútvim, ktorý je prírodným zdrojom naozaj zásadným pre rybolovné komunity, ktoré ho využívajú, ktoré ho lovia, no ale takisto aj pre ekologickú rovnovahu našich morí. Táto správa je signálom pre také vlády ako napríklad španielskú vládu, kde bol tradične odsúvaný na okraj práve lov cez takéto tradičné metódy ako Almadraba pri štátom pre rozdelení kvót bez ohľadu na európsku legislatívu. Zajtra budeme hlasovať o tomto, tejto správe ktorá predstavuje udržateľný spôsob lovu a takisto zabezpečuje aj socioekonomickú udržateľnosť eh, tejto oblasti. Dúfame, že táto správa nám poslúži na to, aby eh, sa naštartovala riadna zmena pri využívaní tejto tradičnej metódy, ako je napríklad eh, almadraba, ktorú chceme naďalej využívať v našich moriach. Ďakujem. Two minutes. Pán na dve minúty. Ďakujem pekne. Dnes hovoríme o katastrofických e, úrovniach e, počtu e, tu nejaká modroplotvého, od chonika onikách a tak ďalej. Nikto tu nespomínal vôbec také bežné rybárstvo na unicu. Máme systém kvót pre väčšinu druhov, potom vlastne e, ignorujeme všetky tie výmety, ktoré sa tu desaťročia e, uplatňovali a e, podceňujeme masívne schopnosť rekreačného rybárstva nielen pomoc životnému prostrediu, ale aj tomu, že teda nebudú ohazené naše stavy rýb. V Spojenom kráľovstve len tí rybári ktorí sa zameriavajú na jednu, jeden uh, druh uh, e, platesy, majú prínos pre hospodárstvo nejakých 200 miliónov ročne. V Amerike to zvládli, uvedomili si na východnom pobreží, že uh, táto ryba je aktívom a majú tam absolútne moratórium a tu, tento stav považujú skutočne len uh, hodný na uh, taký rekreačný rybolov, um, využíva sa tam, využívajú sa tam malé loďky a tak ďalej. Uh, všetko sa to teda uh, nerealizuje takýmto masovým pasívnym spôsobom a e, my, e, urobím, my máme pravý opak, e, máme tu vlastne úplne smiešné kvóty uplatnené a zároveň tie malé komerčné loďky môžu používať tie siete s veľkými okami, aby mesačne vylovili obrovské množstvo a to je absolútne neproporčné potrestanie tých rybarov, ktorí ten problém nespôsobili. E, čiže tuto je nejaká, e, nejaký návrh máckého byrokratu, byrokrata, vôbec sa o tom nediskutovalo v rade, nediskutovalo sa o tom v Európskom parlamente vo výbore pre Roblov a nediskutovalo sa o tom v Britskom parlamente. A e, teraz bežní ľudia sa stanú kriminálnikmi, ak budú vlastne presadzovať svoje práva v rámci Magna Charta. A dúfam, že všetkých tých 800 tisíc rybárov v Británii povedia, že dolu s komisiou budú hlasovať za nás, aby sme, sa, aby sme vystúpili vyplývajú z EÚ. Ďakujem. Ďakujem, pán Ferič. E, je na vás modrá karta od e, pána Korbeta. Akceptujete? Príjemate? Pán Karben, nech sa páči. Pán Faraž, ako viete, e, spoločná rybolovná politika dostala veľkú reformu nedávno a dokonca aj Greenpeace ju chválil ako dobrú reformu. A vtedy ste boli členom do parlamente a e, vy ste sa zúčastnili, myslím, za dva pol roka len e, jedného alebo dvoch schôzy tohoto rybolov v čase, kedy všetky tieto veci sa preberali a keď prebiehali veľké bitky. Nemyslíte si, že akékoľvek pripomienky, ktoré máte o spoločnej rybolovnej politike, by mali mať mať väčšiu dôryhodnosť, keby ste sa mohli uh, robiť vašu prácu a zúčastniť sa na schôzach výboru, kde ste boli um, členom. E, to bol pekný pokus, pán Karby, ale vy ste nepočúvali pozorne, že keby som e, sa zúčastnil na každom e, jednom zasunutí výboru pre rybolov za všetky tie roky, čo som bol poslancom parlamentu, nedokázal by som urobiť nič na pomoc 800 tisíc ľuďom v našom štáte, ktorí poskytujú pracovné miesta v rybolove a v miestnych obciach a v rybolovných obchodoch e, a e, tento zákaz e, priniesol bol e, vnesený bez toho rozpravy vo výboru pre rybolov, e, takže nemá veľký zmysel, aby som tam chodil bez toho, aby sa e, o ňom vedla rozpráva alebo hlasovanie e, v tomto parlamente a e, bol e, zavedený naredením e, od malských byrokratov a my sme s tým nemohli nič urobiť. E, pre nás je dôležité, aby sme mali riadnu fungujúcu demokraciu a potom môžeme diskutovať o tom, ako môžeme riadiť e, rybolov v Spojenom kráľovstve. E, bol to dobrý pokus, ale e, nešťastný Sorry, uh, you... To je všetko. Ľutujem, vy ste mali príležitosť na modrú kartu, dostali ste odpoveď a e, tým to ukončíme. A ďalší rečník je pani Aguilera Garcia, jednu minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som uh, rada povedala najprv, e, že súhlasíme s uh, správou pána Matta o um, uplatňovaní E, týchto kvot, e, ale všetci, čo e, vystúpili v tejto schôzi, zvoraznili dve zásadné veci a ja sa k tomu chcem pridať v tejto rozprave. Prvá otázka je jednotné a účinné uplatňovanie, samozrejme, pre všetkých a čo sa čo kritizujú rybári je, že EU a členské štáty toto e, jednotne uplatňujú, ale nie tretie štáty a toto v Stredmorí spôsobuje veľké problémy a preto prosím vás, pán komisár, e, berte na vedomie, že e, sa zotavujú stavy červeného tuniaka. Ja sa teším, ale tie malí drobní rybári už sa nedokážu zotaviť a preto treba preozdeliť kvoty červeného tuniaka medzi členskými štátmi. Vystúpte u nás v Španielsku, kde nemá majú e, z toho e, v prospech e, drobné druhy. Pán van Dalen, jednu minútu. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, we spreken vandaag over de maatregelen van het herstelplan. Je to o opatreniach pre registráciu rybolovu tuňaka. A myslím, že spravodajca to jasne vystihol. Myslím si, že z tohoto vyplynie niekoľko trialogov v komisii, takže je to pozitívny a užitočný vývoj, ale na druhej strane ja e, mám veľké bavy o e, ďalšie druhy rýb v Strednomari. Skoro e, všetky druhy rýb sú nadmerne lovené. V Stredmori napríklad hejk, ktorý je 8 krát nadmerne lovený a ten istý jav platí aj pre ďalšie druhy, takže ja sa chcem, ja chcem pozvať komisára Velo, aby e, vypracoval e, plán záchrany hejka v Stredomorí, ale keď určujeme viacej kvót e, v Stredomorí, tak prosím, buďte ambicioznejší a myslíte aj na ďalšie druhy, pretože ich zničíme. Pán Santos, na jednu minútu. Ďakujem, pán predseda. Vždy je potešením, keď ste tu medzi nami, ale ja tiež by som chcel privítať eh, nášho spravodajcu Gabriel Mato, ktorý odvedol veľkú prácu a ktorý hm, odovzdal parlamentu balík eh, rozhodnutí, ktorý, ako povedal, my máme prijať. Eh, chcem posilniť a zdôrazniť návrh sociálnych demokratov, ktorý chce bojovať proti monopolu rybolove a je to vysiela členských štátov, e, ktoré e, disponujú s e, kvotami rybolovu a EU má podporovať drobný rybolov, ako napríklad v Madejre. A keď tak učiníme, tak podporíme drobný rybolov na Azorských ostrovoch a musíme mať vedecký prístup a musíme používať e, princíp e, prevencie. Čo sa týka e, nejako, musí mať vážne hodnotenia dopadu na životné prostredie pri používaní terajšieho rybolovného zariadenia. Najprv začneme s pánom Kaputom. Presidente, mi soffermo solo su due punti. Il primo riguarda la... Eh, ďakujem, ja sa chcem zabrať na dve veci, ktorá sa týka eh, v aktoch prednesenej právomoci. Komisia navrhuje, aby sa nasledujúce zmeny tohoto plánu realizovali prostredníctvom eh, aktu prenesenej právomoci. Potom by už parlament nemohol mať žiadny vplyv. Podľa mňa je dôležité, aby Odporúčania regionálnych organizácií ostalo v spoločnej kompetencii parlamentu a rady v rámci bežného spolurozhodovacieho postupu. Druhý bod sa týka kvót pre e, tu nejaká všeobecného. Nechápeme, prečo diversifikácia kvót podľa jednotlivých e, plavidel má mať e, kvótu z roku 2000. To by mohlo byť v prospech určitých rybárov, ale naopak by to mohlo uškodiť iným Treba bojovať proti veľkým monopolom a pomáhať e, malým a stredným podnikom a udržateľným spôsobom rybolovu. My sme predložili pozmeňujúci návrh, aby sa e, terajší systém zrevidoval a prosíme kolegov, aby podporili tento návrh rybolov e, v Stredmorí aj v Atlantiku je veľmi dôležitý a poskytuje pracovné miesta e, v mnohých štátoch v EU aj mimo EU. E, v 2006 sme mali viacročný rámec, ktorý bol predstavený do roku 2020, aby sa zotavili stavy nejaká v Atlantiku a tieto ryby už trpeli a teraz ešte ste aj e, tieto sa drancujú daňovou politikou. A práve v malých prístavoch sú títo ohrození. A tí sú hlavne e, ohrození e, tými, ktorí v to veria, ich podniky a ich eh, rodiny sú ohrozené, ich eh, práca musí byť eh, odplatená a oni bojujú o svoje prežitie. Myslím, že sme mali problém s tlmočením do angličtiny. Môžeme to vyriešiť? My sme mm, vám rozumeli, pani Dufrida. Ďakujem, eh, pán predseda. Sme radi, že vďaka opatreniam Európskej únie a ICAT ten eh, cený eh, druh to nejaká všeobecného sa opäť vracia do našich morí. Je to cenný druh aj z obchodného hľadiska. V Stredomorí je žiaľ predmetom monopolu. Na Sicílii niektorí e, veľkí e, e, rybári využívajú migračné toky na to, aby lovili tuniakov, ktoré potom, ktorých potom predávajú v Japonsko. A tuňa, ktorý sa potom dostáva na naše stoly, pochádza z Tichomoria, a zatiaľ čo naši sicilskí rybári musia opúšťať svoje lode. Treba chrániť drobných rybárov a tradičné spôsoby rybolovu a udržateľné spôsoby rybolovu, ktoré postupne miznú. To je dedictvo, ktoré musíme obhajovať a chrániť, rovnako ako tu nejaká všeobecného. Ďakujem, pani predsednička. To nejak všeobecný e, je bez pochyby ohrozený druh a hoci sú tu isté pozitívne príklady, e, zotavenia jeho stavov a hoci máme isté pozitívne údaje za posledné roky e, pri pokuse e, kvoty, chcem vyzvať, aby ste komisia aj e, vy ďalší boli opatrní, pretože to nejak všeobecný je ohrozený druh a e, spôsob, akým sa snažíme využívať e, všetko v Atlantickom oceáne a v Stredomorí, Eh, umožní veľkým monopolom eh, ďalej fungovať rovnakým spôsobom. Myslím, že eh, to nás opäť vráti do tej istej situácie. A myslím si, že toto zabezpečí revitalizáciu a treba zabezpečiť revitalizáciu všetkých stov rýb v Stredmori a Atlantiku a neriešiť ich izolovane. Ďakujem pekne viacročný um, program uh, zotovenia stavu um, Tuňaka Všeobecného uh, budol um, pozitívny vývoj, čo týka stav rýb uh, a nastal pozitívny trend v roku 2008 a 2017 Medzinárodný výbor pre Tuňaka Atlantického sa rozhodol zaviesť 20-percentnú kvotu na nasledujúce roky až z roku 2015 a 2017 a my podporujeme kritiku systému kvót, ktorá postihuje udržateľnejší a drobnejší rybolov a um, je prospešný len pre uh, veľké rybolovné spoločnosti. My si uvedomujeme dôležitosť um, drobného rybolovu uh, a drobných uh, lodí, ktoré sa používajú na juhu Portugalska a ich rybolov je selektívnejší a tiež Eh, chceme podporiť eh, spôsob rybolovu eh, našich ostrovných rybarov a mali by mať zachované právo ehm, chytať tieto ryby a musíme tiež pamätať na rybarov z Azorských ostrov, pretože oni trpia kvôli kvotám iných druhov rýb. Ďakujem za slovo. Opatrenia, e, ktoré tu preveráme, sú opakovaním e, úsilia zachovať stavy tu nejaká všeobecného. E, treba povedať, že je to kľúčom pre zabezpečenie prístupu k regulácii a plneniu záväzkov EÚ. Tiež musíme chrániť e, európskych rybarov. Treba venovať pozornosť e, k javu, ktorý často vidíme a ktorý nastáva aj v tomto ohľade. Sú tu obrovské monopoly, ktoré sú prítomné na trhu a tieto vytlačujú rybarov s využitím tradičných metód, e, ktoré sú najudržateľnejšie. Myslím si, že každý ženský štát má možnosť e, prerozdeliť kvóty medzi svojich e, rybarov a e, dôležité je kontrola výkazníctva, aby sme zabezpečili, že opäť nezačnú sa zmenšovať stavy. Teraz dám slovo pánovi komisárovi. Pán Vela, máte slovo? Thank you very much, um, Madam President, and uh, Ďakujem pekne, pani predsednička. Dovolte, by som sa poďakoval všetkým poslancom za to, čo tu odznelo, či už to boli poznámky alebo otázky, s cieľom e, nájsť nejakú spoločnú základňu e, ďalšieho napredovania v súvislosti s týmto návrhom. Vycítili sme všeobecnú podporu zo strany poslancov nášmu postupu. Komisia pripomína, rovnako ste to robili aj vy, to, že tento druh je na v sporách mimoriadne citlivou otázkou a že EÚ má osobitnú zodpovednosť, teda aby sme udržali stavy tu nejaká. Pokiaľ ide o tie kvóty, na našej strane sú najvyššie, čiže je to aj veľká zodpovednosť. Zodpovednosť aj za podnikateľské subjekty v tejto oblasti, ktorých je vysoký počet. Čiže toto sú e, dve dva faktory, ktoré uh, spôsobujú tú veľkú odpovednosť, ktorú máme. A ide o transponovanie rozhodnutí ICAT, ktoré boli e, transponované do opatrení na úrovni EÚ. Nariadenie by teda malo zabezpečiť právnu istotu tak, aby e, všetci operátori museli žiavať rovnaké podmienky a takto by sa zjednodušila implementácia opatrení, aby teda EÚ dostala svojim medzinárodným záväzkom. Dovolte mi, aby som stručne pohovoril o niektorých z, tým, z tých poznámok, ktoré tu odzneli. Má to Brianovou. Všetci ste zdôraznili úlohu Eh, rybolovu v malom. Áno, máte pravdu, eh, komisia to vníma rovnako, eh, zachovanie teda tradičných, tradičného rybolovu, toho úvodzovkách remeselného. No a to, čo sa navrhuje v návrhu správy, um, niekedy nemusí byť celkom, nali, celkom um, náležité. A pokiaľ ide o tie pasce, uh, toto tiež neprispieva k udržateľnosti um, zamestnanosť, ďalšia oblasť, ktorá nie je celkom zohľadnená v návrhu podľa správy kolegu Mata. Komisia súhlasí s tým, že by e, sa mali e, zohľadniť možnosti ďalších špecifických kvót, alebo e, že tá, to rozdelenie by malo byť prehodnotené. Áno, myslím si, že by malo dôjsť takémuto prehodnoteniu vzhľadom na špecifika rybolovu v jednotlivých členských štátoch. Jednotliví poslanci sa vyjadrovali napríklad k Armatrada, teda znova ten rybolov v malom remeselného charakteru. To je to najudržateľnejšie, k čomu sa musíme prikloniť. Marko Afronte zvoraznil význam stavov pre európskych rybárov s tým, že toto je tá správna cesta, ktorou sa ubrať, sociálna dimenzia, ekonomické aspekty a myslím si, že správne riadenie zdrojov, manažment je jedinou cestou, ako môžeme naozaj e, dosiahnuť udržateľnosť z dlhodobého hľadiska, pokiaľ ide aj o sociálne a ekonomické aspekty. Súhlasím aj s pani Rodust v tom, že kvóty musia byť naozaj transparentné. Áno, toto je podľa mňa vec, o ktorú by sa mali usilovať všetky členské štáty. Vysoká selektivita, nízka spotreba energie, zase činnosť v malom, Takže takýto rybolov by mohol zohrať veľmi dôležitú úlohu v tejto súvislosti. Potom súhlasím aj s tými, a bolo ich mnoho, ktorí hovorili, že e, veci nespovedajú našim predstavám, nie sú také dobré, ako by mohli byť. E, samozrejme, že nemôžeme zaspať na Vavrinoch. Áno, nejaký pokrok sa dosiahol, ale ešte je pred nami obrovský kus práce. Pani Aguilera spomínala rovnaké podmienky pre všetkých, účinný regulačný rámec. A znova príklon e, k rybolovu v malom. Pán Van Dalen hovoril o tom pláne na zachovanie hejka stavov. E, toto je vec, o ktorej sa budeme musieť pozhovárať. E, a potom počul pán Santos o kolektívny rybolov. Veci toto zohľadňujú ale ak sa do toho máme pustiť, tak to musíme ešte viac rozpracovať. Potreba delegovaných aktov, toto je podľa mňa kľúčový prvok návrhu, lebo aj keď sa bude e, obnovovať pravidelne, e, plán obnovy, toto sa musí pretaviť do legislatívy EÚ veľmi rýchlo. Zrýchlený legislatívny postup e, ten bežný by nám neumožnil zvládnuť to na čas. No a tieto delegované akty práve prinesú túto rýchlosť, tak aby sa opatrenia aj keď mohli transformovať do našej legislatívy rýchlejším spôsobom. Myslím, že pán Kaputo presne toto spomínal. Ďalej. Presnosť alebo správnosť, pokiaľ ide o tie pozitívne údaje, súvislosti s obnovou. Je potrebné byť obozretný. Myslím, že to viacerí spomínali. Pán Ferreira hovoril tiež o prerozdelení kvót. Súhlasíme. Renato Preda hovoril o stavoch a socioekonomických dopadoch. Áno, znova prerozdelenie kvót zo strany členských štátov spravodlivejším spôsobom. Myslím si, že transparentnosť je na mieste. Pán Ferič, nehovoríme o, iba o nejakovi. Vy ste spomenali iné druhy, tie nespadajú eh, do tejto oblasti, ale áno, súhlasím s vami že mnohé z európskych krajín e, sú zamerané na iné e, druhy e, rýb. Môžeme uziať konkrétne čísla. Napríklad ostrieže. A myslím si, že každá krajina, bez ohľadu na to, aký je tam tento problém závažný, by mala prispieť k jeho riešeniu. Takže ešte raz ostriež nie je dnes predmetom diskusie. Nesúhlasím s vami, že sme o tom nehovorili, lebo sme o tom hovorili a vyzývali sme členské štáty, ktoré sa týka, aby e, sa dopracovali k nejakému e, plánu, k nejakej dohode. Hazekamp, súhlasím že obnov, v oblasti obnovy e, sme už čosi urobili, ale stále je ohrozené druhy, takže je dôležité, aby sme to zohľadňovali. Takže vo všeobecnosti, aby som to zhrnul, dovolte mi poďakovať sa všetkým poslancom za ich príspevky. Dovolte mi, aby som sa ešte raz poďakoval pánovi Matovi, spravodajcovi a e, celej snemovni za otvorenú diskusiu, naozaj veľmi produktívnu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujeme pekne pán komisára, teraz ako posledný pán spravodajca, pán Matov, môžete to uzavrieť. Ďakujem veľmi pekne, chcem poďakovať veľmi pekne všetkým kolegom, ktorí sa vyjadrili a chcem e, poďakovať i tým kolegom, ktorí využili svoj, <clears throat> svoje slovo tým, že nerešpektovali komisára. Hovorili o ničom úplne inom, e, čo bolo predmetom e, tejto diskusie. Sú tu dve také zásadné témy. Prvá sa týka kvót. A tu by som rád pripomenul, že e, sa urobilo veľké úsilie e, v mene e, rybolovov, mene rybárov. A tu chcem povedať, že to bolo veľmi pozitívne. Je dôležité, že druhá dôležitá časť je, akým spôsobom sa tieto kvóty rozdelia. Máme tu členské štáty a je zrejme, že to nie je tento parlament a táto správa, ktorá o tom rozhodí, ale je to politická otázka. Čo je dôležité, je lepším spôsobom rozdeliť tieto kvóty, aby z toho profitovali malí rybári. Nechcem demonizovať tých veľkých rybárov, ale v každom prípade je dôležité, aby to bolo spravodlivejšie voči tým malým rybárom. A preto <laughs> zdieľame túto pozíciu a už sme zahrnuli kompromis do samotného textu a teraz príde pozmeňovací návrh, ktorý pôjde ešte ďalej, ale podstate e, ten hlavný bod je, že ide o, roz, o spravodlivejšie rozdelenie kvót. A potom máme tu ďalší problém, pán komisár. My sa často, e, často hľadáme e, zhodu, pokiaľ ide o delegované akty. Myslím, že komisia, komisia uviedla množstvo príkladov. Ja si však myslím, že to nemôžno využiť ako argument taká, tak, pre takúto situáciu, aby sa jednoducho obišli a odstránili kompetencie parlamentu. Ja to chcem povedať úplne jasne. Chápeme, že tento systém musí e, prejsť riadným procesom a uvedomujem si, že je tu potreba rýchlo konať, ale my sa našich kompetencií v žiadnom prípade nechceme vzdať a myslím, že sme vám to vyjadrili jednoznačne a verím, že tomu, to pochopíte. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán Mato. Týmto končím rozpravu. Hlasovanie prebehne zajtra. A teraz ideme k ďalším.